programe je odporúčanie do druhého čítania správy pána Krojcmana presadzovanie práv duševného vlastníctva colnými orgánmi. Najprv dostane slovo spravodajca pán Jurger Krojcman na 4 minúty. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ochrana práv duševného vlastníctva má existenčný význam pre hospodárstvo a spotrebiteľov. Žiaľ, obchod s falšovanými výrobkami v posledných eh, rokoch ustavične rastol. A pritom už nejde iba o luxusné značky, ale aj o produkty eh, každodennej spotreby, ako sú napríklad lieky, eh, hračky, elektrické spotrebiče. Potrebitelia si objednávajú e, tieto falšované výrobky e, stále častejšie na internete. Okrem toho, e, bandy falšovateľov nachádzajú stále nové prostriedky a cesty, aby obišli kontroly na colniciach a aby využili medzery v zákonoch. Tento vývoj je vážnou hrozbou pre naše podniky a ich pracovné miesta. Okrem toho, e, spotrebitelia e, sú vedení e, k tomu, aby verili, že ide o pravé výrobky a že tieto výrobky splňajú všetky bezpečnostné a zdravotné požiadavky. Tento vývoj si vyžiadal aj prepracovanie nariadenia z roku 2004, ktoré hovorí o konfiškovaní a ničení falšovaného tovaru e, colnými orgánmi. E, colnica sa hodí predovšetkým na túto úlohu, e, pretože zadržiava takéto falšované tovary a neudovolí, aby sa dostali na vnútorný trh. Po prvom čítaní zhruba pred rokom už v decembri 2012 trialogu s radou sme sa dohodli na spoločnom texte. Výbor pre vnútorný trh v januári veľkou väčšinou 32 ku 3 hlasom prijal tento výsledok. Keďže Rada ministrov už 11. marca sa dohodla na nariadení, musí už tento parlament iba zajtra odsúhlasiť toto nariadenie, aby mohlo vstúpiť do platnosti 1.1.2014. Svojou správou e, som sledoval pre všetkým dva ciele. E, poprvé e, som chcel zlepšiť ochranu duševného vlastníctva Európskej únii. Po druhé platí, že treba odpremeniť colné úrady od byrokracie predpisy, eh, ktoré sú uvedené v tomto nariadení, teda eh, musia byť nielen efektívne, ale aj účinné. Teší ma, eh, že vám môžem oznámiť, že sme už dosiahli obidva ciele. Takisto sme presadili, a že tu budeme mať aj postup na ničenie falšovaného tovaru vo všetkých členských štátoch, ktorý sa bude musieť povinne zaviesť. Pokiaľ ide o liečiva, tie, ktoré sú v tranzite medzi tretimi krajinami a ktoré sa um, kontrolujú a iba prepravujú cez uh, Európsku úniu, uh, tak um, tu sme sa dohodli, že uh, colné orgány môžu zasiahnuť len vtedy, keď je tu konkrétne nebezpečenstvo, že nejakou cestou sa tento tovar potom dostane na vnútorný trh. V zásade by sme mali byť spokojní e, s týmito e, výsledkami. E, tieto výsledky sú v záujme podnikov, spotrebiteľov a všetkých ostatných. Dúfam, že zajtra sa nám v parlamente podarí podporiť e, tento výsledok. A chcel by som sa pre všetkým veľmi srdečne poďakovať e, kolegom, e, tieňovým spravodajcovi, ktorí so mnou spolupracoval komisii aj rade, ktorí boli vždy otvorení voči našim návrhom a musím povedať, že toto je naozaj veľmi dobré nariadenie ktoré by malo viesť zlepšeniu situácie v Európe. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán Krojcman. A teraz by som chcel požiadať o slovo pána komisára Šemetu. Ďakujem veľmi pekne, pán e, predseda, vážení pani e, poslanci a pani poslankyne. E, v prvom rade sa chcem poďakovať výboru IMKO a predovšetkým spravodajcovi, pánovi Krojcmanovi, za jeho konštruktívny prístup pri rokovaní o tomto nariadení. Presadzovanie práv duševného vlastníctva colnými orgánmi je najvyššou prioritou pre komisiu, ale aj pre parlament Inovácia a kreativita sú motormi našej ekonomiky. Je potrebné dať vlastníkom práv istotu, že ich produkty budú chránené. Colné orgány zohrávajú dôležitú úlohu pri zastavovaní výrobkov, ktoré sa dostávajú na európsky trh z iných regiónov. Som naozaj veľmi rád, že parlament, rada a komisia sa dohodli na novom nariadení o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi. Chcel by som pripomenúť hlavné prínosy tohto nariadenia. E, poprvé, rozširujeme rozsah pôsobnosti práv duševného vlastníctva, e, ktoré sa budú uplatňovať na hraniciach. Napríklad falšované E, tovary, ktoré sa budú posielať v malých zásielkach súkromným osobám, tiež už budú zahrnuté do tohto nariadenia. To je naozaj veľmi dôležité, pretože sa to týka predaja po internete. Potom sa to týka aj e, falšovaných produktov, ktoré sa hrajú na známe výrobky. Po druhé, nariadenie e, objasňuje postupy, napríklad zavedením jednej požiadavky, ktorá bude pokrývať e, celú Európsku úniu. Zjednodušuje prácu celných orgánov, zatiaľ čo rešpektuje práva obchodníkov a vlastníkov práv tým, že zosúľaďuje notifikácie a oznámenia. E, a tieto zmeny spolu s novými nástrojmi e, budú prispieva k tomu, aby sa lepšie riešili požiadavky prichádzajúce z centrálnej elektronickej databázy a pomôže lepšie bojovať proti falšovaniu výrobkov. No a nakoniec eh, nariadenie hovorí o konkrétnych problémoch, ktorými sme sa potýkali v minulosti, pokiaľ ide o prístup k liekom. Toto bola naozaj veľmi citlivá záležitosť, ale som si istý, že teraz je už definitívne vyriešená. Na záver e, by som chcel povedať, že táto dohoda posilní právny rámec a zjednoduší administratívny postup pre prácu colných orgánov pri ochrane práv duševného vlastníctva. Takýmto spôsobom to pomôže aj ochrániť práva našich legitímnych obchodníkov a zlepšiť konkurencieschopnosť nášho hospodárstva, ktoré sa spolieha stále viac na inovácie a duševné vlastníctvo. Toto nové nariadenie nie je iba pre colné orgány. Je dobré aj pre naše obchody, našich obchodníkov a občanov. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. A teraz by som chcel dať slovo pani Hanzikoj na 4,5 minúty. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, dámy a páni. Sfalšované produkty majú e, na svedomí veľké straty na vnútornom trhu. Je to všetko na úkor firiem a produkty, ktoré sú sfalšované, takisto poškodzujú spotrebiteľov. Niekedy predstavujú priame riziko pre ich zdravie alebo bezpečnosť. Nie sú to len sfalšované šaty, ktoré sú takto e, riešené, ale takisto lieky sa môžu sfalšovať a častokrát prichádzajú do EÚ z tretích krajín. Preto by sme mali lepšie e, ochraniť hranice a utesniť ich, tak povediať, krajiny, ktoré dokážu zablokovať najefektívnejšie tento transport. Na to potrebujú náležité nástroje. Vďaka tomuto nariadeniu bude jednoduchšie e, v praxi si vynútiť existujúce nariadenia a takisto spotrebitelia aj firmy budú lepšie ochranení. Dôležité je aj to, že nové nariadenia nezmenia nič, čo sa týka práv duševného vlastníctva a ochrany týchto práv, ale nebudú sa týkať nekomerčných produktov, napríklad hračiek, ktoré prevážajú ľudia v batožine. Pokúšame sa doplniť pravidla, ktoré už máme platné na vnútornom trhu a presadzovanie e, práva v praxi potrebujeme, pretože inak tu budú diery v zákonoch, ktorými nám uniknú mnohé finančné prostriedky, môže, môže to byť až 250 miliard eur ročne, ktoré takto sa stratia z podnikateľského prostredia, z vnútorného trhu. Preto tieto nové nariadenia e, určite zlepšia situáciu a z nášho vnútorného trhu vytvoria lepšie miesto. Ďakujeme vám a teraz na dve minúty dostane slovo pani Hert. Dovolte mi povedať, že pred rokom sme hlasovali o nebezpečenstvách súvisiacich s predmetným rokovaním. Vidíme, že teraz v tomto dialogu nastal pokrok a myslím si, že môžeme byť veľmi spokojní s výsledkami. Máme pocit, že toto bude nová legislatíva, ktorá e, môže poškodiť ochranu práv duševného vlastníctva. Iba kreatívne priemyselné odvetvia môžu prísť o 150 tisíc pracovných miest a desiatky miliónov e, eur ročne. Nové nariadenia budú chrániť práva spotrebiteľov, práva držiteľov duše, práv duševného vlastníctva a takisto môžu ochrániť naše zdravie. Zastavia také e, tovary, ktoré inak by sa šírili v EÚ. Napríklad tu hovorím o farmaceutických produktoch. Vieme, že sfalšované e, lieky prechádzajú Európskou úniou do svojich krajín určenia a mali by sme vytvoriť náležitú ochranu. Komisia by mala takisto sa venovať aj tovarom v tranzite. V nasledujúcich rokoch treba aktualizovať opäť e, tieto nariadenia po implementácii, pretože máme pocit, že spotrebiteľ Mm, spotrebiť, hlas spotrebiteľa musí byť vypočutý a musí mu da, byť daný väčší priestor. Teraz sme to prijali zjednodušeným postupom. Máme 10-dňové obdobie na reakciu a 10 dní niekedy nestačí, aby je bolo možné obhájiť základné práva. Som veľmi sklamaná, že rada aj e, poslankyňa, poslanci moji kolegovia odobrali toto právo v novej právnej norme. A som takisto nespokojná, že tento dialog viedol k nedostatočným zlepšeniam. My za socialistov podporujeme v druhom čítaní tento text. Ďakujeme, pán Krojcman. Ďakujeme a slovo má teraz pán Bielan. Ďakujem, pán predseda. Najprv by som chcel poďakovať pánovi poslancovi Krojcmanovi za predstavenú správu. Je to krok správnym smerom, aby sme dosiahli lepšie uplatnenie a lepšiu realizáciu ochrany práv duševného vlastníctva. Je to zásadné pre mm, tvorcov a takisto aj pre spotrebiteľov. To všetko robíme preto, aby sme zaručili lepšiu kvalitu výrobkov. V tejto sale sú kolegovia, ktorí žiadajú ešte sprísniť tieto e, štandardy, tieto opatrenia a ja to môžem podporiť. Pretože existujú výrobky, ktoré spôsobujú, že musíme diskutovať o právach duševného vlastníctva. Do EÚ prichádza mnoho falšovaných výrobkov a to potom má aj dopad na nezamestnanosť v Európe, pretože napríklad na farma- vo farmaceutickej oblasti máme mnoho e, falšovaných e, nepravných výrobkov a sú aj iné produkty, ktoré ohrazujú zdravie, napríklad kozmetika alebo potraviny. Mali by sme sa sústrediť na bezpečnosť spotrebiteľov. Colná polícia by však nemala znášať prílišné bremeno, ktoré by mohlo paralizovať ich činnosť. Colná policia by si mala definovať, či boli porušené práva duševného vlastníctva alebo nie. Takisto treba zlepšiť technológiu riadenia rizik, pretože súčasné kontroly nie sú dostatočné. Som rád, že toto rada prijala. Nech sa páči teraz pani Gal Pelč na minútu a pol. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár a pán spravodajca Kreutzmann pokiaľ ide o práva duševného vlastníctva, tie sú veľmi dôležité pre našu konkurencieschopnosť. Ochrana práv duševného vlastníctva znamená ochranu inovácií, ochranu e, pracovných miest, ale na druhej strane si myslím, že porušovanie práv duševného vlastníctva alebo falšovanie e, tovaru a obchod s falšovaným tovarom ohrozujú výrobky a zdravie spotrebiteľov a istotu spotrebiteľov, pretože môžu e, viesť k vážnym e, zdravotným dôsledkom pre spotrebiteľov. E, musíme dbať na to, aby sme chránili práva duševného vlastníctva. Musíme mať ale aj nariadenia, ktoré nebudú brániť svetovému obchodu. Toto nariadenie je v súlade s inými nariadeniami Európskej únie. Ja som za, aby sme nejakým spôsobom riešili porušovanie práv duševného vlastníctva a na druhej strane považujem za dôležité, aby sme spomenuli aj e, čierny trh, pretože aj tu sa pohybujú e, určité druhy tovarov. Aj tie musíme zastaviť, ale to nebude vždy jednoduché. Teší ma, že toto nariadenie bolo naformulované v takejto forme. Ja ho podporujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. A teraz jednu minútu pani Kepard. E, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Táto téma sa netýka iba podnikov, ale aj spotrebiteľov, e, pretože ide o ich bezpečnosť a o ich zdravie. A v tejto súvislosti sme na to nemali zabúdať Chcela by som spomenúť jednu vec a to sú lieky a liečiva. Vidíme, že jedna štvrtina z konfiškovaných, falšovaných výrobkov e, sú lieky a liečiva. Preto si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme práve v tejto oblasti tvrdo e, postupovali. V nejakom prípade tu nemôžeme pripustiť, aby sa takéto výrobky dostali na vnútorný trh. Na druhej strane sa musíme však postarať aj o to, aby tu nebol falošne, nesprávne e, naformulované, ako budeme riešiť aj tranzit generik, pretože zrazu sa aj oni dostali do tohto nariadenia. Ako sociálni e, demokrati by sme mali brániť tomu, aby sa bránilo takémuto e, transitnému obchodu. A teraz na 1,5 minúty e, pán Stojan. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne kolegom, ktorí pracovali na tejto správe. Pokrok v Európe závisí od toho, aby sme využili poznatky vedy a techniky, ale tie potom potrebujeme e, zároveň chrániť. Tu sa vyskytujú dva problémy. Na jednej strane sú tu národné problémy e, členských štátov pri ochrane práv duševného vlastníctva a tieto problémy sú v, každý, v každom štáte veľmi odlišné. Ale na druhej strane Musíme si všímať aj to, že na európskych trhoch sa ponúkajú mnohé e, falšované výrobky a e, colné orgány členských štátov e, musia tvrdšie zapracovať na to, aby sa nedostali do členských štátov. Považujem sa veľmi dôležité, aby tí, ktorí privážajú takéto falšované výrobky prevzali všetky náklady e, súvisiace s nájdením, zničením takýchto výrobkov a tak ďalej. Dobre, teraz tu máme e, Catch the Eye. Prvým ročníkom je pán Kelly, jedna minúta. E, ďakujem pekne. Pán predseda, chcel by som pochváliť komisiu za túto správu a chcel by som sa poďakovať spravodajcovi za E, zmeny, ktoré sa urobili v správe. Bez pochyby všetky e, typy nelegálneho obchodu na stoja 250 miliard eur ročne. Musíme s tým niečo urobiť. Myslím si, že tieto návrhy, ktoré sú tu, sú praktické Predovšetkým preto, že mnohé z týchto falšovaných výrobkov prichádzajú z tretích krajín. Dávame takto väčšie právomoci a viac nástrojov colným orgánom, aby mohli skonfiškovať takéto výrobky. A mám iba jednu otázku na pána komisára. Koľko asi budeme môcť ušetriť, ak budeme uplatňovať e, toto nariadení. Ďakujem veľmi pekne. A teraz jedna minúta pani Prendergast. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážení kolegovia. Ako viete, naša skupina mala vážne obavy s týmto návrhom, keď sme ho dostali do prvého čítania pred rokom. A z rozsahu spôsobnosti e, sme e, chceli vylúčiť určité veci a hovorili sme napríklad o e, malých zásielkách, ale mali sme pocit, že bezpečná, bezpečný tranzit generik pokiaľ ide o liečiva, týmto ohrozený. Vrátili sme tento návrh Potom sa tu objavili e, jasné definície malých zásielok a postupov pre colné orgány a e, takisto pokiaľ ide o postupy pri ničení falšovaného tovaru. Generické lieky, ktoré iba prechádzajú cez Európsku úniu, by teda nemali byť e, zadržané, ale iba v tom prípade, keď by mohli sa dostať na vnútorný trh e, nejakou inou cestou. Ďakujem veľmi pekne. E, a teraz pani Andersdotter. Ďakujem, pán predseda. Vážení kolegovia, pán spravodajca, situácia na európskom trhu dnes je taká, že malá skupina aktérov môžu, môže zablokovať prístup na všetky e, trhy tým, že začnú uplatňovať e, ochranu práv e, duševného vlastníctva. To znamená, že je tu neumerné uplatňovanie právomocí. Snažíme sa nejakým spôsobom riešiť túto situáciu, ale táto situácia sa stále nachádza v systéme. Eh, budeme mať eh, teda eh, nové nariadenie, ale tá situácia so zákazom vstupu výrobkov na vnútorný trh ostala nevyriešená. Týka sa to napríklad aj náhradných dielov pre automobily. Ja by som chcela navrhnúť, aby sme sa zbavili všetkých takýchto súdnych zákazov, pretože nerobia nič dobre. Prečo napríklad neimplementujeme také nástroje, ako implementuje napríklad Nový Zeland a ktoré sa ukázali ako veľmi užitočné pre spotrebiteľov, pretože tým by sme pomohli aj spotrebiteľom, aj malým a stredným podnikom. Dúfam, že takýmto spôsobom vyriešime túto situáciu. Ďakujem veľmi pekne. A teraz a pani Esaja. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Haluan... Ďakujem veľmi pekne pán predseda. Chcela by som zablahoželať e, spravodajcovi a tieňovým spravodajcom za e, takú dobrú prácu a za spoluprácu s radou e, potrebujeme nejaké nové pravidla v tejto oblasti, ak máme zlepšiť schopnosť našich orgánov robiť si svoju prácu. Náš priemysel je veľmi zraniteľní a citliví na hrozbu e, falšovaných výrobkov. Je tu e, aj ohrozenie zdravia, potenciálne ohrozenie zdravia našich spotrebiteľov. Myslím si, že tak ako e, iné formy medzinárodného zločinu, ako je pranie špinavých peňazí, aj túto formu musíme sledovať, Korupcia tu zohráva veľkú úlohu. Mnohí naši spotrebitelia keď kupujú tieto falšované výrobky, si možno pomyslia, že keby e, vedeli o všetkých hrozbách, tak by si nekúpili ten výrobok. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Andres. Ďakujem správodajcovi, pánovi Krojcmanovi. E, právo duševného vlastníctva je faktor konkurencieschopnosti. A preto um, sa problémy, ktoré sa týkajú duševného vlastníctva, musia riešiť už v zárodku. Hovorí sa tu o uplatnení článku 50 a e, sme radi, že tu máme ten pozmeňovací návrh, ktorý zdôrazňuje medzinárodnú spoluprácu. Hovorí sa tu o tom, že toto je základ pre technickú spoluprácu, ale dôležité je dôležité dôležitá je aj výmena, informácií výmena informácií prostredníctvom dohôd medzi jednotlivými štátmi. A Výbor INTA sem vniesol veľmi dôležitú vec. Ďakujem. A teraz pán komisár Šemeta. Uh, Ďakujem, pán predseda, vážení členovia parlamentu. Chcem poďakovať uh, za vaše názory počas tejto diskusie. Zajtra budete hlasovať o nariadení o zavadzaní mm, tejto smernice tohto nariadenia. My chceme uh, vytvoriť zlatú, zlaté štandardy v medzinárodnej oblasti. A e, dodržiavanie týchto práv je dôležité pre konkurencieschopnosť Európy. E, všetky povinnosti a práva sú jasne stanovené v novom nariadení. E, a my tam veľmi jasne hovoríme o liečivách a stanovujeme tam jasné pravidlá, ako pristupovať k liečivám, keď s ním nakladajú colné úrady. Pán Kelly položil otázku, o dopade e, o finančnom dopade, že koľko môžeme ušetriť, keď budeme zavádzať a uplatňovať túto, e, toto nariadenie. Myslím si, že toto by potom rozšírilo e, pole pôsobnosti, ale podľa nás jasné pravidlá pre zamestnancov colnej správy sú potrebné a toto naozaj bude viesť k veľkým úsporám ktoré môžeme e, dosiahnuť a potom budeme mať každoročnú správu, ktorá bude obsahovať číselné údaje o, o falšovaných výrobkoch, ktoré boli zastavené na hraniciach EÚ a vďaka tomu, budeme monitor, vďaka tomu budeme monitorovať celý proces tejto oblasti a jeho zavadzanie do praxi. Členské štáty e, budú musieť implementovať toto nariadenie. Komisia podporuje tento proces tým, že e, vytvorí potrebnú infraštruktúru pre informácie. E, teším sa na ďalšiu spoluprácu a ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán komisár. A posledný rečník, pán Kreuzmann. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcel som iba jasne dať najavo, že turizmus e, nikdy nebol zahrnutý do e, nariadenia a takisto aj preprava e, generik s výnimkou Indie bol bola z tohto nariadenia. Takže sme naozaj veľmi radi, že sme sa dostali tak ďaleko, ako sme sa dostali. Ochrana práv duševného vlastníctva je pre Európu mimoriadne dôležitá, pretože tým sa udržiavajú pracovné miesta. takto dávame e, pravdu spotrebiteľovi, že naozaj e, urobíme všetko pre jeho ochranu, pretože sme videli strašné obrázky e, ľudí, ktorí nemali napríklad vôbec nejaké zuby, pretože brali napodobeniny liekov sú tu tri prvky, ktoré sme chceli zaviesť do nariadenia. Chceli sme e, odbúrať e, byrokraciu, aby colnice, colné orgány mohli fungovať efektívne. A tým preto sme zjednodušili e, postupy a colné orgány teraz môžu jednoduchšie zničiť napodobeniny výrobkov bez súdneho konania veľmi rýchlo. To je napríklad jeden príklad. Potom sme tu mali príklad, keď sme posilnili práva vlastníkov pravduševného vlastníctva a to je tiež krok správnym smerom. A aj vlastník práv duševného sa môže byť e, rýchlejšie informovaný predtým, než sa zničia falšované výrobky. A tretie, e, čím sme prispeli do tohto nariadenia, bola ochrana osobných údajov, aj tu sme posilnili a môžeme povedať, že ako parlament e, sme naozaj ešte zlepšili vynikajúce nariadenie e, komisie a e, Dúfame, že väčšinou podporíte tento návrh nariadenia. Chceme, aby ten návrh nariadenia vstúpil čo najrychlejšie do platnosti, pán komisár. 1. január 2014 to je ten dátum a vtedy môže to nariadenie vstúpiť do platnosti. Je veľmi dôležité, aby národné colné orgány mali k dispozícii dostatok pracovníkov. Napríklad v mojej krajine Nemecku chýba 8 tisíc colníkov. Musím teda iba povzbudiť komisiu, aby eh, sa porozprávala s národnými colnými orgánmi, pretože je dôležité, aby tieto colné orgány mali dostatok ľudí, a mohli e, presadzovať toto nariadenie. To je ďalší pokrok e, pre spotrebiteľov, pre udržanie pracovných miest, ale aj o pos- pre posilnenie práv vlastníctva e, v Európe. Ďakujem veľmi pekne, pán Krojcman. Ukončil som týmto rozpravu na túto tému. Hlasovať sa bude zajtra o 11.30. Dámy a páni, teraz prechádzame eh, k jednom